dnešným dňom. Zápis zo schôdze 14. septembra bol distribuovaný poslancom. V prípade, že sú nejaké námietky alebo poznámky k tejto zápisnici, zdá sa, že nie, tak takýmto spôsobom môžeme ústnou formou považovať zápisnicu z